správa, vyhlasne Rady a komisie, správa o Čiernej hore za rok 2015. Opäť dávam slovo pani Janis Plašát. Ešte, ešte raz ďakujem za slovo a dovolte, aby som začal tým, že poďakujem vám za pokračujúci aspekt toho, ako sa zo strany Európskeho parlamentu pristupuje ku Čiernej hore a predovšetkým ďakujem vášmu spravdajcovi Charlesovi Tanekovi. Za posledný rok vzťahy medzi EU a Černou horou zaznamenali pozitívny vývoj, hlavne po decembri minulého roku, kedy aj rada akceptovala a vzal na vedomie pozitívny vývoj v krajine, predovšetkým z hľadiska e, uplatňovania zásad právneho štátu. Rada s uspokojením konštatovala aj pozitívnu úlohu Čiernej hory e, v rozvoji regionálnej spolupráce a v e, zlepšovaní susedských vzťahov. Taktiež pochválila Čiernu horu, Taliska zahraničnej politiky, predovšetkým vo vzťahu ku e, zosúladeniu svojej politiky s zahraničnou politikou EÚ. Otvárajú sa aj ďalšie, ale mohli by sa otvoriť aj ďalšie um, kapitoly Teraz by to vlastne bolo celkovo 22, celkového počtu 35. Z hľadiska budúcnosti musíme opäť zdôrazniť zásady právneho štátu, a to je hodnota, ktorá je prierezového charakteru a má veľký význam pre EÚ. Ako sa správne zdôrazňuje, ďalší pokrok v prístupových rokovaniach Čiernej hory závisia od, teda pokrok závisí od e, toho, ako sa bude napredovať v tejto oblasti. Týka sa to aj celkového právneho systému. Predovšetkým ide o vytvorenie e, veľmi jasných postojov v boji proti korupciu a organizovanému zločinu. Dôležité, aby boli aj hmatateľné výsledky k dispozícii. Rada aj naďalej bude pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti a v tejto súvislosti rada v návrhu uznesenia hovorí o tom, že Čierna hora by mala zintenzívniť svoje úsilie za, na zabezpečenie slobody vyjadrovania v médiách a aj v oblasti reformy verejnej správy a pri zabezpečovaní nezávislosti inštitúcií a vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia. Je tu aj viacero tém, ktoré si zasluhujú pozornosť a toto, je, toto sa odráža aj v, v správe o pokroku, ktorú vypracovala Európska komisia. Je potrebné zabezpečiť plnú implementáciu novej e, legislatívy, ktorá sa týka volieb. Momentálne Čierna hora stojí pred dosť náročnou politickou situáciou a to môže byť na úkor e, pozitívneho politického vývoja a reforiem. Preto je potrebné, aby všetky politické strany v krajine e, pristúpili k konštruktívnemu dialogu, pretože práve parlament je to správne fórum, kde sa to má odohrať. V tomto kontexte e, treba, aby spolupracovala aj vláda aj s opozíciou. Je to všetko v záujme občanov Čiernej hory. Treba si získať aj verejnú dôveru. Teda hlavne štátne a verejné inštitúcie si majú získať dôveru občanov. A príslušné politické záväzky sa majú týkať toho, čo je potrebou krajiny. Dialóg a inkluzívnosť sú tiež veľmi dôležité témy, o ktorých sa hovorí v návrhu uznesenia a chcem zdôrazniť že je veľmi cenným faktom to, že tejto otázke sa v Čiernej hore vážne venujú. Budeme naďalej pracovať na stabilizácii situácie aj cestou príslušného výboru. Dovolte mi na záver povedať, že keď sa pozeráme vpred, veríme, že pokrok v krajine bude pokračovať. Pán predseda, ďakujem. teraz dávam slovo pánovi komisárovi Hánovi. Pán predseda, pani ministerka, dámy a páni, ďakujem vám za pozvanie k diskusii o, o uznesení parlamentu, ktoré sa týka Čiernej hory. Myslím, že pán Tank predložil veľmi komplexnú správu a komplexný návrh uznesenia vychádza sa aj zo správy eh, komisie za rok 2015. Teraz vlastne už sú 4 roky, odkedy sa začalo eh, s prístupkovými rokovaniami Čiernej hory. Ako uznesenie aj správne poukazuje, eh, teraz už, ako sa aj hovorilo, otvorilo sa 22 kapitol a dve sú predbežne už uzavreté. Z hľadiska právneho štátu toto je najdôležitejšia téma, v prístupových rokovaniach a za posledné roky sme videli prvé kroky v tom, že dochádza k trvalým reformám a že aj legislatíva toto odráža. Okrem toho sa v správe hovorí, aj komisia to spomínala vo svojej novembrovej správe, to ešte nie je všetko. Žiaľ, e, ten skutočný pokrok v praxi z hľadiska zásad právneho štátu je ešte obmedzený a preto treba zlepšiť ešte boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Toto je to posolstvo, ktoré komisia vysiela e, aj v Čiernej hore e, dnes na e, stretnutí v Podgorici. A minulý mesiac som taktiež zablahoželal vysokomu predstaviteľovi krajiny ku ambíciám stať sa členom NATO a k tomu, že krajina dostala pozvanku do NATO. A teraz krajina vstupuje do rozhodnej alebo rozhodujúcej fázy. Ale opäť treba zdôrazniť, zásady právneho štátu sú prvadovou požiadavkou. Kapitoly 23 až 24 sa pravdepodobne taktiež čoskoro otvoria a dôležitá potom bude implementácia. Je to jednak e, na prospech prístupových rokovaní a právna istota, nezávislé, nezávislé súdli, súdnictvo, nezávislosť verejných orgánov a uznávanie práv, napríklad vlastnického práva a splnenie ďalších kritérií právneho štátu, to sú zásadné požiadavky, ak sa má prísť do krajiny s investíciami a aby sa mohlo vlastne stimulovať, mohol stimulovať rozvoj krajiny a investície a aby to bolo skutočne o prístupovom procese a menej len o rokovaniach. Dôležité je teda, aby sa krajina vyvíjala smerom ku Európsku, členstvu v EÚ. Veľmi úzko spolupracujeme s Černou horou na zvyšovaní konkurencie schopnosti krajiny a je to aj cestou ekonomického dialógu. Zaoberáme sa e, viacerými odvetviami, pracovným trhom, infraštruktúrou, podnikateľským prostredím, školstvom a od, aj v ďalších e, kapitolách sme poskytli Čiernej hore určité vodítka o tom, čo sa dá robiť ako čo robiť a stanovili sme určité kritériá. Hlavne pokiaľ ide o zosúladenie e, e, s právom Európskej únie v súvislosti s klimatickými zmenami a životným prostredím. Pokiaľ ide o politickú situáciu, tak politický dialog e, sa zahájil v decembri, ale 19. februára sa to do istej miery zabrzdilo, ale Doteraz nedošlo ku zhode alebo dohode medzi politickými lídrami o vytvorení vlády a je preto nutné, aby dialog v parlamente pokračoval. Tento rok bude, e, budú sa konať v Černej hore voľby a preto príslušné uplatnenie e, danej legislatívy je veľmi dôležité, aby pri potom aj e, jednotlivé politické subjekty mali patričnú dôveryhodnosť. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Teraz dávame priestor jednotlivým politickým skupinám. Takže najprv pán poslanec Stanov, nech sa páči. Ďakujem. Rok 2016 je veľmi dôležitý rok pre Čiernu horu E, bude to už 10 rokov od nezávislosti a v krajine budú teraz voľby, budú parlamentné voľby, takisto e, budú e, rokovania, pokiaľ ide o prístup do NATO, potom čo táto krajina bola minulý rok pozvaná vstúpiť do NATO. Černá hora naďalej dosahuje pokrok a otvorila už 22 kapitol vrátane tých kľúčových 23-24 a potom dúfame, že sa budú otvárať a takisto aj zatvárať ďalšie kapitoly Samozrejme, korupcia a organizovaný zločin naďalej sú problémom v tejto krajine a takisto aj isté aspekty mediálnych slobod. Alebo všeobecnosti sa situácia skôr zlepšuje, dochádza k pokroku. Čoraz e, viac sa obvinujú ľudia e, začlenení alebo e, nejakým spôsobom angažovaní v korupcii na vysokých miestach. Spustila sa antikorupčná agentúra teraz v tomto roku a teší ma, že sa čoraz viac zdrojov na štátnej úrovni dáva na boj proti korupcii. Ale samozrejme sú tu isté obavy, pokiaľ ide o administratívnu schopnosť e, takýchto inštitúcií, pokiaľ ide o ich financovanie. A toto treba riešiť. Musíme e, si uvedomovať, aké sú finančné obmedzenia, ktoré e, v malej krajine ako Černá hora e, sú. A samozrejme do istej miery už im e, pomáhajú krajiny, ktoré už sú členmi EÚ, ako napríklad Slovinsko alebo Chorvátsko. Treba povedať, že Čierna hora bola dobrým e, príkladom v, doteraz v tom, že e, zľaďuje svoju zahraničnú politiku s zahraničnou politikou Európskej únie a veľmi konštruktívne v tejto veci pôsobí. A Čierna hora sa veľmi odvážne plne zladila s nami, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku, po tom, čo bol Krym pripojený k Rusku napriek tomu, že má e, finančné ale ekonomické prepojenie na e, Rusko a takisto bojuje aj proti džihadistickému terorizmu. E, veľa sa bude hovoriť o tom, že bude potrebné referendum, pokiaľ ide o členstvo v NATO. Moja pozícia ako spravodajca je jednoznačná, podľa mňa je to interná otázka pre Čiernu horu a nie je to niečo, čo by sme my ako EÚ mali riešiť a do toho zasahovať. Ale treba si uvedomovať širší kontext diskusie, takisto externé vplyvy, ktoré zasahujú túto malú krajinu. Takže vo všeobecnosti som spokojný s tým uznesením, ktoré je dnes e, nastolené a dúfam, že budeme aj pracovať konštruktívne v rámci všetkých politických skupín, aby sme sa na to mohli na výbore e, zhodnúť. Ja každým hovorím, že Čierna hora je dobrá story alebo taká pozitívna, pozitívny príbeh v rámci Západného Balkánu, ale momentálne v celom Západnom Balkáne e, je veľká kríza aj tá migračná, takže naozaj čoraz viac vidíme, že Černá hora je e, krajinou, ktorá prináša stabilitu. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Kovačev. Ďakujem pekne. Pani ministerka, pán komisár, ďakujem pekne za dobrú spoluprácu. Pánovi Tanokovi častokrát sme mali Eh, vyjadrania v tom zmysle, že západná Balkáne Čierna hora naozaj je dobrým eh, príkladom, veľmi úspešným príkladom. V posledných mesiacoch sme videli aj nejakú násiliu, na nejaké násilie na uliciach po tom, čo bola vyjadrená nedôvera, čiže nič nie je nemenné a po tej nedôvere eh, opozícia si vyžiadala nové voľby a euroatlantická orientácia krajiny je spochybnená. Je tu návrh e, aj prestať e, podporovať sankcie proti USA. Správa podporuje plné zladenie e, zahraničnej politiky Mont, teda Čiernej hory s našou zahraničnou politikou a Čierna hora naozaj je príkladom aj prostredné krajiny v regióne. Musíme Čiernu horu podporovať a musíme naďalej ju nechať robiť tak, aby zostala na tom euroatlantickom nastavení. Pán Andrulakin, sa páči dve minúty πολιτείες των Δυτικών Ďakujem pekne. čierna hora naozaj je lídrom na západnom e, balkone, Balkáne pardon, a e, mnohé e, kapitoly boli otvorené, dve už dokonca boli aj uzavreté a správa teraz prichádza v čase, ktorý je veľmi kľúčový pre Čiernu horu. Očakávame, že budú čoskoro voľby počas tohto kalendárneho roku teda a dúfame, že výsledky budú čo možno najviac e, pozitívne. Socialistická skupina sa teší, že táto krajina e, dosahuje e, pokrok v rámci svojej cesty do EU, ale treba zabrániť nejaké reformné únave a preto uh, hovorím v tej správe o nezávislosti spravodlivosti, o boji proti korupcii, proti organizovanému zločinu. Takisto riešim otázky daňových útikov a teda tých veľkých eh, ekonomických rozdielov, chudoby a tak ďalej. Sociálny pokrok pre nás, eh, socialistov, je veľmi dôležitý faktor. Čo sa týka vstupu Macedónska do NATO, my nie sme proti, ale myslíme si, že je to krajina, ktorá E, sa musí sama rozhodnúť e, bez nejakých e, zasahovaní zvonku. A sme proti tomu, aby sa tieto dve veci navzájom prepájali. Dnes hovoríme o tom, že by černá hora mohla vstúpiť do Európskej únie. Európska únia a na to sú dve odlišné veci. A keď to budeme prepájať, tak podkopávame autonómnosť európskeho projektu a preto sme aj pripravili pozmeňovací návrh. Thank you very much. Next speaker, Mr. Radoš, two minutes. Pán Radoš, sa páči, dve minúty. Hvala gospođo predsjednice. Ďakujem pekne. Poprvé, chcem pogratulovať pánovi Tanokovi k tejto správe. Je to veľmi dobrý dobre zhrnutie situácie eh, v Černej hore. Toto je krajina, ktorá spomedzi šestich eh, krajín na západnom Balkáne dosiahla najväčší pokrok, pokiaľ je integráciu. Je to síce malá krajina, ale môže mať eh, veľký pozitívny dopad na celý západný Balkán, najmä na Kosovo a na Bosnu. A v tej správe sa spomínajú všetky dôležité prvky a súhlasím s komisárom Hánom, že teraz je kritický moment pre Čiernu horu a prišiel čas na to, aby táto krajina dokázala, že niektoré dôležité veci sa dejú a že pokrok nastáva. Pokiaľ ide napríklad o práva menšín, pokiaľ ide o boj proti korupcii, pokiaľ ide o právny štát, ale čo je najviac e, dôležité pre Černohoru je otázka volieb. A táto krajina od začiatku e, bola veľmi rozdelená Časť e, krajiny je vlastne proti tomu, aby táto krajina vôbec existovala. A ak voľby budú slobodné a férové, a žiadna politická strana ich nebude spochybňovať, tak potom Čierna hora bude mať e, budúcnosť a potom integrácia tejto krajiny do Európskej únie bude istejšia. A tieto šance sú nižšie, pokiaľ sa to nestane. Preto vyzývam komisiu, aby veľmi pozorne sledovala aj voľby v Macedónsku, teda v Černej hory, pardon. Ďalej pán poslanec Koso. Áno, ďakujem pekne. Ehm, pokrok naozaj bol dosiahnutý, tak ako bolo povedané, ale sme kriticky, ehm, pokiaľ ide o tú snahu prepojiť vstup do EÚ so vstupom do NATO. Nie je možné, aby účasť ehm, v NATO posilnila stabilitu v eh, regióne, ako to napísané v tej správe, práve naopak Myslíme si, že tento proces militarizuje a vytvára väčšiu nestabilitu e, v regióne e, Západného Balkánu a takisto aj v krajine samotnej. Chceme prosiť, aby sme zvážili skutočnosť, že e, verejná mienka je rozdelená v krajine, pokiaľ ide o vstup do NATO, čiže oni by o tomto mali rozhodovať sami. To je demokracia. A takisto sme v skupine proti tomu, aby nejaké politiky privatizácie, ktoré sa podporujú e, v rámci prístupového e, procesu, e, boli podporované, pretože idú s nimi ruka v ruke aj rôzne sociálne problémy. Tieto ekonomické problémy uka- systémy ukazujú, že majú negatívny dopad na európskych občanov a preto nie je potrebné, aby sme tieto systémy sa snažili nanúcovať ešte aj krajinám, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Takže treba prehlbiť našu spoluprácu, treba podporovať túto krajinu aby dokázala riešiť problémy, ktoré má. Pomáhajme im, pokiaľ je posilňovanie právneho štátu, demokracie a pokiaľ je boj, boj e, proti e, korupcii a organizovanému zločinu a teda takisto podporujeme aj slobodné médiá v krajine. Ďakujem pekne ďalej pani poslankyňa Lunaček. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca, komisia, rada, dámy a páni. Čierna hora je niečo, čo môžeme nazvať úspešným príbehom. Pomerne dlho prebieha proces rokovaní s Európskou úniou a prišlo k významnému pokroku a ja chcem pánu Tenokovi poblahoželať. Za túto správu je dobre sformulovaná, vyvážená, popisuje tam, sa tam boj proti korupcii, organizovanému zločinu, ďalej hrozby mimo mimovládnym organizáciám ako i menšiny, tu prišlo k pokroku i LGBT práva a podobne ale rada by som skôr sa venovala kritickej situácii v súčasnosti v Čiernej hore, krízu, ktorú zažívame, politickú krízu a e, sesterská strana v Čiernej hore, ktorú máme, tá prišla s konštruktívnym návrhom, aby všetky strany boli zahrnuté do prechodnej vlády, aby prišlo k zlepšeniu volebného zákona, aby boli možné férové a slobodné voľby. Dúfam, že budú úspešné, pretože je dôležité eh, ubezpečiť sa, že proces volieb bude takým, kde občania budú mať pocit, že ich hlas bude vypočutý a bude sa s ním počítať. Ďakujem. Ďakujem, pán Kastaldo, jedna minúta. Ďakujem pekne. Eh, pani predsedajúca, rád by som poďakoval spravodajcovi za excelentnú prácu, ktorú vykonal pri tejto správe. Je zrejmé, že má obrovské skúsenosti a pozná túto krajinu veľmi dobre. Čierna hora si myslím, že je exemplárny prípad spomedzi balkánskych krajín ukazuje, že je možné dosiahnuť pokrok, urobilo ho pomerne veľa a je najbližšie ku uzavretiu rokovanie o vstupu vstupe. Samozrejme, stále je potreba urobiť pokrok v oblasti boja proti korupcii, fungovaniu verejnej správy a podobne. To však platí i pre mnohé ďalšie krajiny v tejto oblasti, keďže eh, je príliš veľká politizácia verejnej správy. I otázka vysokej nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, pred problém. Tiež eh, mám obavu v súvislosti s, s pri, s prístupom e, k NATO a časovému rámcu e, z hľadiska aj susedných krajín, myslím, že by to mohlo spôsobiť interne e, politické nepokoje. V krajine potrebujeme väčšiu súdržnosť a cestu k silnej Čiernej hore, ktorá zvládne integráciu a môže byť súčasťou európskej rodiny na reformovanej báze. Ďakujem. E, vy, ako o tom hovoríte, každým nejakým spôsobom e, dávate do konfliktu západ a východ. E, ideme na každým dopredu, ale neriešime problémy. Čiže napríklad tie migračné otázky a organizovaný zločin v Čiernej hore, to je základ tých, týchto politik. Západné politiky to je permanentný anšlus v mene Európskeho ľudu, ľudu, ktorý ale v skutočnosti neexistuje, ale je to v prospech oligarchie, ktorá je pro NATO, pro USA, ktorá existuje proti Európe, proti kontinentálnej Európe. Čiže ruptúra, fraktúra, to už to u nás existuje. Proti tejto Európe, ktorá sa vracia. Dánske referendum, kde vyťazilo nie. Holandsko referendum o Ukrajine, maďarské referendum, ďalšie referendum, čo bude o Brexite, potom zase Francúzsko. Vaša Európa kto chce do Európy vstúpiť. Iba Turecko, despotické e, Turecko, kleptokracia v, Čiernom hor, v Černej hore, mafiáni v Kosove. E, títo ľudia chcú do vašej Európskej únii e, vstúpiť a tie krajiny, ktoré sú naozaj demokratické, nad tým rozmýšľajú, že by práve že odišli z Európskej únie. E, a Turecko už... E, vás má pod kontrolou, Európa sa končí, sa rozpadáva, vy ste zradili E, Európu a naozaj je to obrovská zrada. Next speaker, Švica. One minute. Ďakujem pekne, pani Švica. Jedna minúta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o Čiernu horu, rada by som uviedla, že prišlo k dobrému pokroku v súvislosti s integráciou. Mali by sme v každom prípade podporiť pokrok, ktorý Čierna hora dosiahla pri integrácii v zahraničnej politike, obrannej politike, kde sa harmonizujú s Európskou úniou. Avšak veľa práce treba vykonať ešte napriek tomu, že e, Čierna hora už otvorila 22 kapitol a odhľadnúť do toho, čo sa urobilo. Niektoré z mojich pozmeňovacích návrhov boli prijaté, iné nie ale rada by som uviedla, že e, pokiaľ ide o dobre susedské vzťahy, prišlo k pokroku e, vo vzťahu s Bosnou a Hercegovinou a ešte viac e, vzťahy s Chorvátskou. Existujú otvorené otázky s následníctvom po bývalej Juhoslávii, ako i Eh, škody a odškodné, ktoré treba vyplatiť obetiam v Čiernej hore. Stále je tu špecifický región, ktorý musí byť zohľadnený a eh, jeho identita. Ja tú správu chcem pochváliť, ale zároveň som chcela zdôrazniť tieto špecifické črty. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán Pikula. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto správa je veľmi komplexným a dobrým dokumentom. Je zrejme, že Čierna hora urobila veľa pokroku v minulom roku. Existujú však stále problémy, ako je vysoká miera korupcie, existujú benchmarky, kapitoly, ktoré boli otvorené, vrátane kapitol 22 a 23. Ja tiež chcem poblahoželať Čiernej hore za Oh, nedávne pozvanie na vstup do NATO, keďže pochádzam eh, z Chorvátska. Eh, vítam skutočnosť, že na hraniciach budeme mať nového člena NATO pred 25 rokmi. Sme boli vo vojne, zažívali agresiu, eh, teraz budeme spojencami. Ale existujú isté otvorené otázky, ako je oč ako i multietnický charakter. Je dôležité chrániť eh, menšiny a to musí byť jedna z priorit. Eh, Čierna hora zažívať bude obdobie, kde bude musieť eh, prijať európske štandardy a preto potrebujeme otvorený dialog. Verejná mienka vzhľadom k verejnej mienke v Montenegru, pokiaľ ide o náklady na vstup. Ďalej vzťahy medzi opozíciou a koalíciou. Ďakujem pekne pani Tomašič, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Čierna hora zažíva e, veľkú politickú krízu a ja som presvedčená o tom, že je príliš optimistické v súčasnosti očakávať nejaké nadšenie pre reformy. E, Čierna hora však dos, nepracuje dostatočne na zlepšení vzťahov Dokonca ani hraničný spor s Chorvátskom sa nezačal e, riešiť ako i Adriatické more a tam, čo, e, pokiaľ ide o ťažbu, e, ktorá nie je v súlade s pravidlami, s protokolom z roku 2002. V roku 2011 zaslalo Chorvátsko protestný list Čiernej hore, pretože pre produkciu uhlovodíka eh, pripravila eh, táto krajina a plán. Ďalej sú tu morské spory eh, na základe protokolu z roku 2002. Čierna hora samozrejme má právo v tomto mori ťažiť plyn a ropu, ale len v rámci svojho územia, ktoré je vyznačené. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Slovo dostane pán Kiučuk, jedna minúta. Ďakujem pekne pán Hán, pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Čierna hora je úspešným príbehom, pokiaľ ide o ekonomickú a hospodárskú stabilitu. Pokrok, ktorý krajina dosiahla, je pozitívny pre región. 22 kapitol bolo otvorených, vrátane kapitol 22 a 23, ktoré sa týkajú justície a vnútra. Dve kapitoly boli predbežne uzavreté. E, Čierna hora je zároveň príkladom stability a zaslúži si náš obdiv. E, jej bezpečnostná a zahraničná politika sa harmonizuje s EÚ a dostala krajina pozvanku vstúpiť do NATO, avšak má i dodatočné zodpovednosti. Vláda by mala zlepšiť postavenie Národného parlamentu, bojovať proti korupcii a tiež by mala uplatniť štandardy voči e, pokiaľ ide o e, ochranu menšín a garantovať ich participáciu na politickom e, živote v krajine. Ďakujem, pán Carver, jedna minúta. Ďakujem pekne. NATO prispieva k tomu, ako vyzerá bezpečnostná situácia v Európe ja v každom prípade eh, chcem byť proti eh, úsiliu EÚ na tomto participovať. Je to úloha NATO, nie Európskej únie. Avšak eh, kritiku, s kritikou prichádzam, keď si myslím, že je nevyhnutná. Mám isté obavy, pokiaľ ide o vstup Čiernej hory. Európa sa nachádza od glasnosti v najturbulentnejšom období a my musíme zabrániť možným potenciálom konfliktom. Ako, otázka je, ako môže Čierna hora prispieť k vojenskej aliancii. Najväčšia sila NATO je, že je vojenská aliancia a na rozdiel od Európskej únie nie je politickou e, úniou. No, podľa mňa e, v tomto prípade tá politika e, predbehla vojenské ciele. Ďakujem pekne. Pán Ferrand. Jedna minúta. Ďakujem e, pekne. Pamätáme si, že už v roku 1912 e, Černá hora vlastne e, vyhlasila vojnu otomanom a vlastne naštartovala rôzne procesy aj na našom kontinente. A potom sa neskôr rozhodli oddeliť sa od národa srbského, ako všetci vieme. Pokiaľ ide o túto správu, tam sa píšu aj rôzne E, ďalšie veci. Napríklad sa to uznáva e, pseudoštát Kosova, tam sa snaží nejakým spôsobom Kosoveu, teda Černej hore nanútiť zahraničnú politiku, zakazovať im vzťahy s Ruskom a e, nanútiť im vstup do NATO, čo je veľmi zlý nápad. Táto správa teda je naozaj perverzná a sme proti nej. Odsudzujeme ju. Ďakujem. Pán Mekalister, minúta. Pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať spravdajcovi Charlesovi Tanekovi. Myslím, že toto, e, tento návrh uznesenia skutočne je veľmi reálne z hľadiska toho, čo načutávam. Pokiaľ ide implementáciu európskych aký, dnoho sa dosiahlo z celkového počtu 35 kapitol, už 22 je otvorených a dve už sú predbežne aj uzavreté. Predovšetkým vítam rozhodnutie na to prizvať e, Čiernohoru a ponúknuť jej členstvo. Ako spravdajca za Srbsko chcem zdôrazniť, že 10 rokov potom, čo Čierna hora vyhlásila svoju nezávislosť, tieto dve krajiny majú dobré vzťahy. Protokol o spolupráci európskej delegácie bol podpísaný v júli 2015 a celý rad stretnutí na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi Srbska a Čiernej hory prispievajú ku stabilite v danom regiónu. Práve toto je veľmi dobrý príklad toho, ako sa tieto veci majú riešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Bettini. Ďakujem za slovo uznesenie o Čiernej hore je vyvážené a myslím, že bude veľmi dobrým prispením ku strategickému riešeniu v danom regióne. Čierna hora bola pozvaná na čl- e, k členstvu v NATO a leží nám práve na srdci aj uznesenie v súvislosti s NATO. EÚ je politicko, ekonomicko, sociálno, kultúrne e, združenie a na to je niečo iné. To je otázka bezpečnosti a preto tam platia iné koncepcie. A myslím, že by aj mali zostať odlišné, pretože to súvisí napríklad s Ruskom a čo tak napríklad stabilizačná dohoda s Ruskom a ďalšími krajinami Ide o to, aby sme nakoniec nemali nejakého trojského konia rovno pod lampou. Nebolo by dobré e, byť slabými v tejto situácii. A myslím, že je dôležité, aby Európa sa pridržiavala svojich zásad. A potrebujeme na Balkáne podporu, aby sme bojovali proti ISISu na to je pre nás v tomto veľmi dôležité. A preto by sme nemali miešať e, jablká s haruškami. Ďakujem. Pán Kukan. Ďakujem za slovo, dámy a páni. A ďakujem pánovi Tanokovi vďaka e, za jeho výbornú správu. Som rád, že sa zameral na priority ako súdnictvo, boj proti korupcii, ale taktiež sa zameral na také veci kritického významu, ako je sloboda médií v krajine. Čierna hora naozaj postúpila, pokročila v prístupových rokovaniach a zaslúži si našu podporu. Myslím, že je dôležité poukázať na tento pokrok aj otváraním ďalších e, kapitol, popri tých, ktoré sa už teraz pomaly uzatvárajú. Musíme sa na krajinu pozerať aj v širšom regionálnom kontexte. Vítame jej spoluprácu a konštruktívnu úlohu v regióne a aj 100% sledovanie línii zahraničnej politiky EÚ prirodzene prebieha v Čiernej hore aj politický boj medzi vládou a opozíciou a dôležité je, aby sme pripomínali politikov, že tieto boje majú prebiehať v parlamente a aby sa nebojovalo na uliciach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo pani Gentile. Minúta. Ďakujem za slovo. Troška ma pletú, e, sú mi nejasné niektoré aspekty tejto správy, ale myslím, že vo všeobecnosti sa dá povedať, že je to veľmi užitočné a to isté platí o nastávajúcich voľbách. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že práva občanov a zamestnancov sa v krajine budú uznávať. Treba zaistiť bezpečnosť zamestnania, treba zajistiť ochranu občanov. Videla som, že tu nie je dostatočná ochrana zabezpečená predovšetkým pre menšiny etnické, ale aj pre LGBT skupiny. Chcem povedať aj to, že pokiaľ ide o zaangažovanosť žien v politike, treba urobiť viac. Čaká nás ešte mnoho práce aj v politike. Ďakujem. Slovo má pán Plenkovič, minúta. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcem zablahoželať kolegovi Tanakovi k vypracovaniu tejto správy. Je jasné, že Čierna hora je jednou z krajín, ktoré e, zohrávajú na Balkáne významnú úlohu a už 22 z 30 kapitol je otvorených, pokiaľ ide o prístupe rokovania. Kapitoly 23 a 24 e, budú nasledovať. Týka sa to boja proti korupcii a otázok právneho štátu. Predpokladám, som presvedčený, že vlastne v behu niekoľkých e, mesiacov sa bude veľovať veľká pozornosť aj stabilizácii krajiny. Chcem zablahoželať Čiernej hore aj k tomu, že dostala pozvánku na vstup do NATO. Je to veľmi dôležitý faktor pre krajinu a očakávame, že v krajine sa budú E, rešpektovať aj práva menšín, hlavne chorvátskej. A verím, že sa bude postupovať náležite aj proti vojnovým zločincom a tak ďalej. Slovo má pani Gil. Ďakujem za slovo. Pani ministerka, pán komisár. Čierna hora je veľmi dôležitým príkladom toho, ako EÚ dokáže pozitívne pôsobiť lejská reforie v tretich krajinách. Dokáže využiť svoju kolektívnu váhu a môže pôsobiť pozitívne z hľadiska ľudských práv a ekonomiky. Aj tu na prospech nás všetkých. To by samozrejme jeden členský štát sám o sebe nedokázal. Čierna hora z hľadiska e, pozície na migračnej trase na Balkáne, to je tiež dôležitý aspekt, ktorý musíme brať do úvahy. Hovorí sa o pohybe migrantov, o predaji e, zbraní na čierno a tak ďalej. Preto je potrebné uplatniť aj patričný akčný plán pre boj proti pašovaniu a predaju nezákonných zbraní. Nedávne otvorenie ďalších dvoch kapitol, to sa týka dopravy a energetiky, to vlastne určite poskytne ďalšie posilnenie vzťahov, ale predsa ostávajú niektoré obavy. Napríklad pokrok by bol vítaný a je potrebný v oblasti boja proti korupcii, zlepšenia situácií v právnom štáte a v justícii Voľby musia byť samozrejme slobodné a spravodlivé a tie nás čakajú v krajine čoskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Petrle, minúta. Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi Tanokovi a chcem mu zablahoželať e, veľmi kvalitnej správe. A Blahoželám aj Čiernej hore za úspešné rokovanie vo viacerých kapitolách v prebehu minulého roku. Tým, že sa teraz otvoria ďalšie krajiny, a pardon, ďalšie kapitoly, to určite prispieje k lepšej implementácii reforiem. Dôležitým predpokladom je už zachovanie zásad právneho štátu v tomto smere. Dôležité, aby interná polarizácia v rámci politickej e, sféry nebola brzdou pozitívneho vývoja v krajine. Ďakujem. Chcem zablahoželať pánovi Tanokovi ku samotnej podstate správy. Keď sa započúvame do tej správy, tak začína od jasne, kde sa nachádza Černá hora z hľadiska prístupových rokovaní. Vieme ale, že je tu potrebné v viacerých oblastiach ešte viac pokračovať v reformách. Mám na mysli predovšetkým, aby bola transparentnosť zabezpečená z hľadiska fungovania a pôsobenia e, verejných a štátnych inštitúcií, ďalej boj proti organizovanému zločinu, korupcii a zabezpečenie princípov e, právneho štátu. Celkovo 22 kapitol sa už otvorilo, dve sú predbežne už uzavreté. A Čierna hora e, sa úspešne približuje k procesu rozšírenia EÚ. Vieme, že e, veľmi pozorne sleduje otázku migrantov a ochrany hraníc. Poukazuje na to, že európska politika rozširovania EÚ je úspešná. Teraz začneme postup každý aj. Pán Poštviel. Nech sa páči. Pán pospíšil. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem taktiež zablahoželať pánovi spravodajcovi k predloženej správe. Najviac som študoval tú časť, ktorá sa týka justície a boja proti korupcii. Tomuto, tejto téme sa venujem viac než 10 rokov a musím povedať, že Čiernu horu čaká ambiciózny program, ako zlepšiť fungovanie domácej justície otázka zavedenia etického kódexu pre sudcov alebo aj nového disciplinárneho postupu. Toto sú, ne, toto sú nevyhnutné predpoklady a nestačí len zaviesť zákony, je potrebné ich aj v praxi uplatňovať. Chcem požiadavať a vyzvať komisiu, aby maximálne pomáhala Čiernej hore E, toto veľmi pomohlo Českej republike v prístupovom rokovaní, keď experti prichádzali do Českej republiky a pomáhali zavádzať nepísané pravidlá a nepísané zákony do praxe. Poprosím pána komisára, aby sa pomohlo Čierneho, aby sme neostali pri tom, že len koncertujeme, čo treba zaviesť, čo treba urobiť, ale ide o to, aby sa aj vlastnou aktivitou posilnili tieto pozitívne kroky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Maletič. Ďakujem za slovo. V plnej miere súhlasím s pánom komisárom, že prístupový proces znamená viac než len rokovania. Ide o demokratizáciu spoločnosti, o partnerstvo a otvorený trh a európsku politiku. Som rada, že počas týchto rokovaní sa e, dôraz kladie aj na podnikateľské prostredie, aj súdnictvo, ale aj na kvalitnú verejnú správu. Kapitoly 22 a 23 sú veľmi dôležité, ale nezaznamenali sme tam dostatok pokroku. Ale na druhej strane vidíme, že e, Čierna hotvára pripravená uplatniť e, transparentnosť v oblasti verejných financií. Verím, že e, budeme vedieť poskytnúť aj pomoc krajine, aby dokázala lepšie riešiť otvorené otázky. Pre vzťahy so susednými krajinami je to taktiež dôležité, napríklad vo vzťahu ku Chorvátsku. Dôležité je riešiť otázku vojnových obetí. Ďalší rečník. Pán Maďars, z Maďarska. Ďakujem za slovo. E, s radosťou konštatujeme, že ešte e, Čierna e, hora naozaj dosahuje veľmi dobré výsledky a je kvalitným partnerom. Chcem upriamiť pozornosť na to, že aj tu by sa vyžadovala, aby Európska únia mala práve takú pružnejšiu a razentnejšiu vyjednávaciu stratégiu, pokiaľ ide o rozširovanie EU a stabiliz, pokiaľ ide o stabilizovanie situácie v danom regióne. Ide o získanie väčšej dynamiky a súčasná situácia EU práve si vyžaduje kvalitné momenty a tým momentom je aj Černá hora. Ďakujem. Pán Jakobči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Čierna hora je výborným príkladom toho, že keď vidíme, ako sa začnú rokovania a ako dochádza ku zmenám krajina sa potom začína prispôsobať európskym normám a súvisí to aj so susedmi Čiernej hory. V prvom rade si myslím, že sa to týka Albánska. A vieme, že je veľmi dôležité, aby rokovania aj v Albánsku prebiehali, aj v Bosne, Hercegovine, aj v Macedónsku, ale o tom sme už hovorili. E, som priateľsky naklonený v Čiernej hore a som za to, aby sa vedla diskusia medzi e, vládnymi e, zložkami a medzi opozíciou. Je to vzájome pozitného vývoja v krajine, aby sa krajina dostala bližšie k EÚ. Ďakujem za udelenie slova, pani predsedajúca. Kým sme pri Macedónsku všetci pomerne zdvíhali obočie nad pribržením procesu, e, prístupového procesu v krajine, hlavne Čiernej hory, chcem oceniť pokrok, ktorý krajina dosiahla. E, Čierna hora je naozaj na špici tých štátov, ktoré smerujú do Európskej únie a chcem krajine k tomuto zablahoželať. Kolega Pospíšil hovoril o otázkach vnútornej bezpečnosti, o justícii. Ja by som taktiež chcel pohovoriť o otázke odpolitizovania štátnej verejnej správy, teda štátna služba, ktorá by mala podľa pravidel byť odpolitizovaná. To je veľmi dôležité a v tomto zmysle Čierna hora by mala splniť požiadavky eh, pre prístupové rozhovory z EÚ. Chcela pod, treba podotknúť aj to, že Čierna hora prebieha svojimi vnútornými politickými problémami a určite jej ľud smeruje do EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekné slova pán Soldiš. Ďakujem za slovo. A rád by som poukázal na to, že Čierna hora je krajinou, ktorá je Príkladom veľkého úsilia e, spomedzi krajín Západného Balkánu a verím, že krajina bude s týmto nadšením pokračovať aj ďalej. A myslím, že by sme mali poukázať aj na otázky, ktoré sú problémom, to je korupcia a boj proti korupcii. Tam sme chceli vidieť viac pokroku, ako aj v oblasti spravodlivosti a vnútra. Takisto aj z hľadiska demokratizačného procesu. Je to veľmi dobrá, príjemná krajina a e, cesta do NATO je veľmi pozitívny faktor. A ako europoslanec chcem poukázať e, na to, že treba tie poklady, ktoré krajina má, treba ich chrániť a treba chrániť aj životné prostredie. Tým končíme každý aj a dávame priestor pánovi komisárovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani ministerka, dámy a páni. Dovolte, aby som dnes uzavrel svoje jadrenia tým, že opäť ocením prácu poslancov EÚ a predovšetkým v tomto e, zmysle chcem poďakovať pánovi poslancovi Tanokovi, ktorý je spravodajcom e, za Černú horu. Vieme, že sa v správe hovorilo o tom, čo sa dosiahlo, ale hovorí sa aj o tom, aké sú ešte pred nami výzvy do budúcna. Stanovili sa základné priority zahraničnej politiky a Čierna hora aktívne sleduje svoj cieľ dosiahnuť integráciu do EÚ. A určite aj celý transformačný proces e, je pre krajinu pozitívny. Krajina oslavuje 10. výročie svojej nezávislosti a keď sa pozrieme na tých 10 rokov do minulosti, tak vidíme, že krajina urobila veľký pokrok z hľadiska približovania sa k EÚ a teraz nakoniec aj pozvanka do NATO je významným krokom týmto smerom. A viacero rečníkov poukázalo na to, že tu ostávajú aj otvorené výzvy. To sa týka napríklad uplatnenie novej e, legislatívy ohľadne volieb a to sa preukáže, ako to bude fungovať práve v tomto roku 2016. Ďalej je dôležitou otázkou aspekt zachovania zásad právneho štátu, odpolitizovanie verejnej správy. A ako som už spovedal v úvode, rok 2016 bude práve rokom, kedy uvidíme hmatateľné výsledky aj v oblasti zásad právneho štátu. Verím, že Černá hora dosiahne výsledky a my určite na tejto ceste Černej hore budeme pomáhať. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. A teraz dáva slovo pani ministerke. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ako mnohí z vás si určite všimli v tejto rozprave, Čierna hora eh, a teda vzťahy EU s Čiernou horou zaznamenali veľmi pozitívny vývoj. E Základné hodnoty EU, právny štát, demokracia, to sú hodnoty, ktoré sú pre nás jedinečné a veľmi sme za to vo svete cenení. Celý systém E, zásad právneho štátu je veľmi dôležitý aj z hľadiska boja proti korupcii a boja proti organizovanému zločinu. Ďalej, v súvislosti s Černou Hotorou je veľmi významným krokom pozvánka do NATO. Ja si myslím, že Čierna hora je krajinou, ktorá prispieva ku priateľským vzťahom aj na medzinárodnom poli a podporuje aj dobré susedské vzťahy. Pozvánka pre Čiernohoru je tiež dôležný tým príspevkom ku stabilite v regióne. Samozrejme, ako som povedala, neznamená to, že nie sú potrebné ďalšie reformy v oblasti právneho štátu. Práve že áno, sú potrebné. Pani predsednička, ak teda má tento prístupový proces pokračovať. Chcem vás ubezpečiť, že budeme aj naďalej veľmi pozorne sledovať vývoj kraj, v krajine a zameriame sa predovšetkým na aspekty právneho štátu a ďalšie dôležité aspekty, ktoré sa tu dnes spomínali. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem ministerke a uzatváram.